Dobrý deň, dámy a páni. Kto si ešte nesadol, toho poprosím, aby tak urobil. Vítam vás na tomto novom ročníku Európskeho týždňa miest a obcí, perspektíva regiónov. Ja viem, že ste predstavovali mnohí zďaleka, asi 7 tisíc ľudí podľa mojich informácií dorazí sem do Bruselu pri počasti tohto mm, týždňa. Takže máte ísť aj vy pred sebou nabitý program, preto myslím, nemrhajme ďalej časom a pustíme sa do práce. Ešte než sa pustíme k meritu veci a pustíme sa do diskusie o tom, ako regióny a mesta tvoria piliere budúcnosti EÚ, dovolte mi, aby som vás poinformovala o organizačných veciach. Prvá vec, prosím, stište si telefóny, nemusíte ich úplne vypíňať, stačí tichý režim, respektíve dajte si prosím iba tichý režim, pretože o chvíľočku e, budeme robiť e, prostredníctvom slajdo e, nejaké prieskumy, čiže budete v zásade používať svoje telefóny, aby ste sa mohli týchto prieskumov zúčastniť. Ja tiež chcem, aby ste tweetovali o tejto schôdzi, ako som povedala, 7 tisíc ľudí z celej Európy, prebehu týždňa Čiže ak sa z tohto nestane téma, ktoré bude Twitter plný, internet plný, tak to by bolo mm, veľmi smutné. Takže prosím, tweetujte, ten hashtag ste už videli, máte ho tam, hashtag EU Regions Week, takže prosím, neváhajte, tweetujte. Tiež máme tlmočenie do 24 jazykov, Takže prosím, vyberte si kanál, ktorý je vám najbližší. Nebudem menovať všetky jazyky. Vyberte si teda kanál ktorým budete dobre rozumieť a teda počúvajte vystúpenia, ktoré odznejú. A tiež e, tu máme web streaming. Zdravím všetkých, ktorí nás sledujú na obrazovkách, či už z domova alebo z kancelárií lokálni, regionálni politici, ktorí nemohli e, prísť sem do Bruselu. Ja dúfam, že sa vám toto bude páčiť a tiež budete mať možnosť zúčastniť sa prostredníctvom slajdov eh, spomínaných prieskumov. Iste viete, že tento týždeň bude veľmi nabitý, pretože sa budeme musieť snažiť eh, držať brešnického eh, času a zároveň chceme čo najväčšiu možnú mieru interaktivity, ale keďže nás tu 900, tak to určite bude veľká výzva, takže poprosím každého, aby v úvodzovkách spolupracoval. Eh, tento týždeň, alebo teda tieto časy sú veľmi komplikované aj z politického hľadiska. Máme teraz nový Európsky parlament, čo skôr bude nová Európska komisia a taktiež eh, nové predsedníctvo rady sa chystá. A teda bude tu aj nová politická agenda pre nás všetkých, vrátane teda regionálnej a lokálnej úrovne. No a pokiaľ ide o tento náš týždeň, e, pôjde nám hlavne o to e, zistiť, ako vy môžete prispieť, ako vy môžete zohrať svoju úlohu, pokiaľ ide o vykonávanie európskych politík na lokálnej úrovni. Čiže vaša úloha, ako vy môžete byť nositeľmi na svojej úrovni tohto európskeho ideálu. Tento týždeň Eh, tak chceme, aby ste mali pocit, že je naozaj, naozaj váš. Eh, to sme mali na zreteli už, keď sme pripravili tento program, takže dúfame, že si to tu tak povediac užijete a že využite všetky príležitosti, ktoré tento týždeň poskytne. Zamerali sme sa dnes na tri také kľúčové témy, ktoré ako také v zásade E, súvisia s inými témami, ktoré iste tiež budú načrtnuté počas tohto týždňa. Čiže ktoré sú tie kľúčové témy? Je to solidarita, ako mať Európsku úniu sociálne integrovanejšiu. Budeme hovoriť o udržateľnosti, klimatických zmenách. Robíme v tejto oblasti veľa, da, dosť, dá sa urobiť viac. E, a čo naše kroky, aké konkrétne prínosy prinášajú? A potom otázka, ako priblížiť EÚ občanom. Táto téma sa opakuje, nie je nová, už sme sa ňou mnohí zaoberali, pracovali na nej už naozaj dlhé roky. Mm, a ja osobne som stále predsvedčená o tom, že časť tej odpovede je práve na lokálnej a regionálnej úrovni, čiže vo vašich rukách. No a Máme tu naozaj e, pestrú paletu rečníkov a dovolte mi, aby som uvítala pani Králu Dobre, ktorá je podpredsedničkou Európskeho parlamentu ktorá má na starosti vzťahy s výborom e, regionov. Takže dovolte mi, aby som ju privítala pani Dobre, v je pána Kahlenca Lambreca, ktorý je e, zástupcom e, predstav výboru regiónov. A potom tu máme ešte e, zástupcov malých a stredných podnikov. And to keep them company, we... No a požiadali sme 5 zvolených e, politikov na lokálnej úrovni. E, pozývam preto Lauru Sparaviňu, ktorá je z Florencie v Taliansku, e, pôsobí v Mestskej rade, potom Vansana Šového, e, ktorý je z Otan, e, je to starosta tohto francúzského mesta. Potom máme Miu Eskalinen Fingeros, ktorá je z mesta Kopio v Fínsku. Potom pani Kerstin Kari, ktorá je v Highland Rade Spojeného kráľovstva. A v neposlednom rade vítam aj e, Radoslava Sola, ktorý e, je smieleču z Polska. Takže všetkých vás tu srdečne vítam. Už som povedala, že sa pokúsime o interakciu, takže teraz vás poprosím, aby ste vyťahli vaše telefóny, pretože nasleduje otázka v rámci slajdov, takže poprosím vás, pripojte sa na slido.com z hashtag EU Regions Week. Dám vám minútku. Tí, ktorí sledujete web streaming, aj vy sa môžete zúčastniť prieskumu, takže aj vás poprosím, aby ste sa pripojili. Podarilo sa sledo.com, hashtag EU Regions Week. A objaví sa otázka, áno, ťažko sa to číta na tej veľkej obrazovke, ale robíme to na schvál, čítate to na vašom mobile, aby ste mohli aj zahlasovať. A tá otázka znie, čo by mala robiť EU, čo by mala EU robiť, čo by mala byť priorita EU v najbližších rokoch a malo byť Európsky Green Deal, zelená dohoda, alebo ekonomia, e, ktorá teda je na prospech ľudí, silnejšia úloha Európy vo svete, Európa príprava na digitálnu éru, alebo by sme mali skôr chrániť náš európsky životný štýl. Takže dám vám znova minútku na odpoveď a počkáme na výsledky. Have you voted? Hlasoval už prosím každý. Tuším sa to už stabilizuje. Dobre. Takže European Green Deal si zvolilo najviac respondentov a potom um, hospodárske otázky a tu je jasný náskok týchto dvoch trendov pred ostatnými možnými odpovediami a myslím, že to aj odráža jednu z dnešných popoludňujších tém. Ja som spomínala udržovať, udržateľnosť, a teda to sa týka úzko aj témy klimatických zmien. Prvá téma, o ktorej ale chceme hovoriť, a to tiež úzko súvisí s tým, ako môže ekonomika eh, fungovať pre ľudí, a to je solidarita. No a tu už sa obraciam na našu prvú rečničku, Lauru Sparaviňu. Laura, eh, ty pôsobíš v, vo Florencii eh, v Mestskej rade, ale tiež si sociálnou pracovníčkou. Takže moja otázka na teba, môže kohezná politika naozaj veci zmeniť? Um, prináša nejaké konkrétne efekty pre uh, tvoje mesto? A čo si myslíš, že by mala byť priorita EÚ v tejto oblasti do budúcna? Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým za možnosť uh, zúčastniť sa. Áno, vo Florencii máme uh, Il Gardino di Gazometro, takú malú uh, záhradu, kde sa poskytujú rôzne služby uh, rôznym skupinám ľudí, e, mentálne poskytnutým starším, e, škôlka pre deti je tam a všeobecné zdravotné stredisko. E, keďže máme toľko ľudí, ktorí potrebujú pomoc, majú odlišné problémy, my sme sa rozhodli vo Florencii, že vytvoríme Ehm, nejakú novú formu poskytovania týchto služieb. A e, toto je presne tá forma, e, ktorú sme si zvolili, inkluzívna, intergeneračná, e, aby sme ľudí, aby sme plnili ich potreby a zároveň dali do kontaktu s ostatnými, pretože práve vďaka kontaktu s inými máme pocit teda spolupatričnosti, sila spolupatričnosti a interakcie umožňuje ostatným identifikovať neznámych nie ako nepriateľov, ale ako priateľov. Ehm, musíme vidieť teda eh, výhody spolupráce, empatie a tak ďalej. Ďalší malý príklad eh, Napríklad e, detko, ktorý číta e, deťom migrantov e, knižky. Je to iba dieťa, je potrebné takéto niečo umožniť, takúto integráciu, pretože na integrácii stojí a padá spolupráca. Takto teda vlastne fungujú sociálne politiky, prepájame rôzne časti komunity a vytvárame teda situáciu výhodnú prínosnú pre všetkých. A toto je model, o ktorý sa chcem podeliť aj s vami. Každý mm, má možnosť zapojiť sa a je súčasťou teda blahobytu tej spoločnosti. E, každý môže prispieť svojimi vlastnými schopnosťami, zručnosťami, e, v závislosti od veku a tak ďalej. A teraz e, by som sa chcela obrátiť k Európskej únii. Sme tu na európskej úrovni, takže aby som nastavila nejaký spoločný základ pre diskusie. Máme tu viacero víziev. Prepačte, som trošku rozrušená z toho, že takto vystupujem. Mám na mysli klimatické zmieny. digitálnu revolúciu, ktorá úplne mení trh práce. To sú takéto výzvy. A mám pre nás všetkých jednu otázku. Sme pripravení popasovať sa s týmito výzvami? Lebo o toto ide, pokiaľ ide o budúcnosť nejaké simulácie, nejaké rozhovory, eh, ak nie sme pripravení, nedávajú zmysel. Pretože to sú otázky, na ktoré od nás žiadajú občania odpovede. Ja teda pôsobím v spomínaných funkciách eh, a preto hľadám vždy konkrétne riešenia. A chcem to robiť v diskusii s vami. Možno by sme mohli alebo mali vytvoriť nejaký európsky eh, systém zabezpečenia, E, toto je jediná stratégia, ako sa postarať o každého jedného občana na celom území Európskej únie, bez nejakých rozdielov, e, či už sú to nejaké asymetrie, e, profesionálne, mzdové a tak ďalej. Áno, ja som sa veľmi pripojila na túto úlohu e, v svojej každodennej práci, e, v kancelárii, priamo v teréne. Ja e, naozaj chcem poskytovať ľuďom odpovede. Naozaj dôležité, aby sme pôsobili pre nich, v ich prospech. A teda takéto európsky systém zabezpečenia by mal vytvoriť nejaký spoločný európsky štandard tak aby všetci mali prístup k rovnakej kvalite služieb. Vďaka nám, vďaka regionálnej, lokálnej úrovni, vďaka kohezným politikám, vďaka subsidiarite a tak ďalej. Takže poprosím vás, pracujme na takomto európskom systéme zabezpečenia. Snažme sa transformovať trh práce tak, aby sme mohli prepojiť minulosť, súčasnosť a budúcnosť naozaj systém, európsky systém zabezpečenia tak, aby sme vytvorili novú spoločnosť Európskej únie, takú, ktorá obstojí v budúcnosti. či nový systém, e, či už profesijný, či už e, hospodársky, sociálne politiky, to je tá vec, ktorú máme my ako politici v rukách, tak aby sme dosiahli um, sociálnu spravodlivosť, rovnosť, tak povediac. To zabezpečenie tam nejde iba o nejakú položku finančného rozpočtu. Nie, je to istá investícia. Ide o vnímanie ľudí e, ako jadra Európskej únie. A my sme Európska únia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Laura. Toto bolo veľmi e, nadšená výzva ku ďalším krokom a skvelý spôsob, ako začať našu diskusiu. Druhý panelista Radoslav Svol. Radoslav, čo vo vašom obvode bolo, boli najväčšie úspechy e, z hľadiska EÚ, pokiaľ ide o nový rozpočet EÚ. Čo si myslíte, by mala byť priorita číslo 1? Počuli sme Lauru, čo je vaša priorita? Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že to, čo, je, čo vidíme, čo je zrejme a čo je, tu všetci vnímajú. Budem hovoriť po polsky, tak poprosím, dajte si sluchátka, kto potrebuje. Takže mal by som byť na kanáli 18. Takže to, čo je zrejme a čo sa dá vnímať, e, je budovanie infraštruktúry, cesty, železnice, ako i letecké spojenia. Ja žijem v juhovýchodnej časti Polska a my sme v blízkosti ďalnice A4, ktorá prepája východ našej krajiny s našou západnou hranicou. A naša východná hranica je zároveň vonkajšou hranicou Európskej únie. A ja som prišiel sem do Bruselu z lokálneho letiska Još, Jašonka v mojom regióne a toto letisko sa moder, zmodernizovalo e, vďaka e, európskym fondom. Zároveň ďalší dôležitý infraštruktúrny projekt je diálnica, ktorá prepojí po, pobaltské krajiny e, s Polskom a povedie až cez Slovensko do Maďarska a až do Grécka, tzv. Via Carpatia, Karpatská cesta. Hlavným cieľom EÚ, pokiaľ e, je zbaviť sa hraníc v Európe, tak nemôžete jednoducho ich odstrániť byrokratickým spôsobom od stola, ale je dôležité vybudovať fyzické, hmatateľné prepojenia. Pokiaľ ide o výzvy, ktorým čelíme, kohezia je mimoriadne dôležitá. A práve tu sú kohezné fondy veľmi dôležité pre moju krajinu, ako už iste viete. A to, čo potrebujeme urobiť, je posilniť výskum a vývoj, inovácie, vytvoriť nové pracovné miesta, najmä v tých sektoroch, v tých oblastiach, ktoré nám umožnia vytvoriť novú pridanú hodnotu a vytvoriť nové riešenia, prísť novými riešeniami, napríklad v oblasti ochrany životného prostredia. Naše jednotlivé členské štáty majú obrovský potenciál. Tento potenciál však zatiaľ nebol dostatočne využitý. A ja si myslím, že je dôležité, aby mladí ľudia mali príležitosť ukázať svoj plný potenciál v krajinách alebo v regiónoch pôvodu bez potreby odísť eh, niekde inde. A práve tak si myslím, keď sa nám to podarí, budeme schopní konkurovať Číne alebo Spojeným štátom v budúcnosti. Pretože za akýmkoľvek vynálezom, za akoukoľvek inováciou stojí človek, respektíve skupina ľudí. A dnes takíto ľudia toho veľa nedokážu, pokiaľ nemajú inštitucionálnu podporu. A práve preto si myslím, že toto je smer, ktorým by sme mali ísť. Nové riešenia v oblasti medicíny, techn- nové technológie, klíma, ochrana životného prostredia. Toto sú oblasti, ktorým sa musíme dnes venovať. Čiže pokiaľ nasmerujeme našu energiu správnym smerom, správnym spôsobom, budeme môcť žiť dlhšie a budeme môcť odovzdať našu planetu budúcej generácii. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Radoslav. Prvnež dám slovo našim trom rečníkom z inštitúcií, aby zareagovali na výzvy a návrhy, ktoré sme si vypočuli. Rada by som vyzvala člena výboru regionov, priestor členku, ktorá by sa vyjadrila. Čiže slovo dostane pani Izabel Budino. Nech sa páči a môžete sa vyjadriť k panelu. Mm, pani podpredsednička, pani komisárka, pán predseda, drahí kolegovia. Tento prvý panel sa venuje otázke solidarity, zatiaľ čo druhý sa týka trvalo udržateľnej Európy. Videli sme, že tu boli environmentálne otázky, ktoré sú veľmi dôležité ako prvou, prvá priorita. Chcem vám povedať, že na základe eh, rôzneho dopadu Európskej agentúry pre životné prostredie je. Tieto dve témy sú úzko prepojené, pretože tá správa, ktorá obsahuje aj štatistiky ohľadom regionov, kde je najviac, najväčšia e, sociálna kohézia, sú práve tie, ktoré e, zohľadňujú otázku klimatických zmien. Takže je potrebné si uvedomiť, že tí občania a regiony, ktoré sú v najväčších ťažkostiach, e, to častokrát sa zažívajú práve na úkor bohatých regiónov. Green New Deal pre Európu. Obávam sa, aká bude jeho aplikácia, pretože toto by malo byť v súlade s politikou kohézie, malo by to pokračovať, byť nasledovateľom kohezenej politike. Hlavne Nasadené by to malo byť do regiónov, ktoré sú v najväčších ťažkostiach, kde naozaj eh, environmentálna kríza je najviac viditeľná teritoriálny prístup, ktorý bude adaptovaný pre špecifické potreby týchto regiónov. Toto sú dôležité veci. Ako zabezpečiť to, aby investície 8 miliard eur pre ekologický prechod boli zabezpečené na regionálnej úrovni a ako eh, eh, zabezpečiť to, aby tento nový plán pani von der Leyen hm, bol iný, odlišný od plánu pána Junckeru, aby to nebolo opätovne nasadené v, prostrech, v prospech tých najbohatších regiónov, ktoré sú najviac konkurenciaschopné. Ďakujem. Ďakujem. Myslím, že už veľa toho máme na rozmýšľanie a rada by som sa obratil na pani Dobrev, ktorá bude prvým respondentom. Pani Budino možno už otvorila priestor pre druhú časť našej diskusie, takže možno sa k tomu môžete ešte vrátiť. Ale ak chcete zareagovať na našich prvých dvoch rečníkov a potom na pani Budino. Áno, ďakujem veľmi pekne a ďakujem vám za to, že ste tu a za to, že ste ma pozvali. Je to jedna z najdôležitejších tém. Kohezná politika je absolútne jedinečná politika Európskej únie a preukázala sa byť správnou v posledných desaťročiach. Neznamená to, že to nemáme meniť a že nebudeme čeliť novým úlohám, ale je dobrá, je potrebné udržať a musíme bojovať za to, aby financovanie sa neznížilo v nasledujúcom finančnom období. Kohezná politika je solidaritou. Solidarita medzi členskými štátmi, medzi európskymi regiónmi a o tom práve hovoril Radoslav. Pozrite sa, aké Investície potrebujeme, aby sme mohli posilniť tieto regióny, ktoré možno nie sú tak silné ako iné. A solidarita medzi krajinami a regiónmi bola vodiacim prístupom e, princípom koheznej politiky počas posledných rokov, ale áno, Laura, je tu niečo nové a to bolo skvelé si to vypočuť od vás a práve preto vás chcem vyzývať a myslím nasledujúce obdobie v Európskom parlamente a znovu komisiou, s novým parlamentom by sa tomu malo venovať a je to solidarita medzi 500 miliónmi európskych občanov. Čo znamená, že musíme ísť hĺbšie. Áno, musíme mať solidaritu medzi bežnými občanmi Európskej únie. Solidarita znamená riešiť ich problémy a oni, ich problémy sú sociálne otázky, zdravotníctvo, vzdelávanie, sociálny štát a neprichádzajte s nejakým umelým konfliktom medzi konkurencieschopnosťou a sociálnymi výdavkami. Pozrieme sa na mapu, ktoré sú najkonkurenčnejšie krajiny v Európe. Tam, kde sú ľudia vzdelaní, zdraví a majú bezpečnosť, to znamená majú sociálne zabezpečenie, majú mzdu, majú bývanie. To sú najkonkurencie schopnejšie krajiny. A môžeme potom argumentovať o tom, čo bolo skôr, či vajce alebo kura, ale môžeme, myslím, zasiahnuť a musíme vybudovať druhý pilier solidarity. A to pre mňa znamená sociálna Európa. Toto je sociálna Európa. A čiastočne samozrejme máme niektoré nástroje v rámci koheznej kolu politiky ako detská záruka alebo pro, programy zamestnávania mladých ľudí a tak ďalej. A tieto nástroje, ktoré používame v koheznej politike, napríklad pre sociál, riešenie sociálnych problémov, tieto, o, toch, o týchto sa musí rozhodovať na čo najnižšej úrovni, čo najbližšie k ľuďom. Dajme fondy bližšie k ľuďom, pretože nik iný nevie lepšie, čo potrebujú ako Laura, ktorá s nimi pracuje každý deň. Nikto v Bruseli to nevie, dokonca ani v Ríme. O tom nevedia, čo ich trápi zrejme. A po druhé, mali by sme rozpracovať naše nové úlohy, nové nástroje. Áno, a súhlasím s vami. A bola by som veľmi rada, keby sme pracovali na sociálnych minimálnych štandardoch, na minimálnych zdravotných štandardoch, na minimálnych vzdelávacích štandardoch, na minimálnej E, zmluve na minimálnej mzde v Európe. Toto sú veci, ktorým sa musíme venovať. My tu predsa sedíme v strede jednej z najsilnejších ekonomik vo svete. Sedíme tu v strede jednej z najbohatších spoločností vo svete. A v 21. storočí hovoríme o chudobe detí, hovoríme o ľuďoch, ktorí nemajú strechu nad hlavou poprosím, venujme sa tomu. Pokiaľ to nebudeme riešiť, tak budeme mať problémy. Potom nastúpi populizmus, ďalej nastúpi extrémizmus a potom uvidíme, čo príde po Brexite. Nechcem si to ani predstaviť, ani nad tým rozmýšľať. Takže takéto, e, takáto solidarita predstavuje spoločné ciele pre budúcnosť. Ďakujem pani Dobrev. Pani komisárka Bienkovská. Podelíte sa o váš pohľad? Dovolte mi na úvod e, vyjadriť veľkú vďaku TG Region Services. Ďakujem za to, že sme prišli. Je to prechodné obdobie v Európskej komisie. Ja som komisárka zodpovedná za vnútorný trh, ale počas posledných 20 e, rokov som sa venovala regionálnej politike. Vidím tu veľké množstvo priateľov v tejto miestnosti a najmä počas tejto skvelej príležitosti, pretože toto podujatie je najprv otvorené dni a teraz dni regionov. Toto je skutočne úžasné podujatie, na ktorom môžeme diskutovať rôzne otázky. Európska únia, Európa je o diskusii, o hľadaní a nájdení spoločných dohôd, o hľadaní spoločných riešení mnohých problémov a samozrejme mnohé veci boli už povedané, ale dovolte mi povedať, keďže teraz už počas posledných 5, 5 rokov sa venujem vnútornému trhu, chcem povedať, že nie je náhodou, že rímske zmluvy založili vnútorný trh a potom Európsky sociálny fond, pretože toto je ďalšia cesta koheznej politiky kohezná politika je o solidarite. A vy, vy ste ľudia, ktorí ste vo regionálnych a miestnych vládach a vy implementujete všetky európske politiky v teréne. Ja plne súhlasím s tým, že akákoľvek európska politika, ako aj národná politika by mala byť implementovaná čo najbližšie k ľuďom a kohezná politika je skutočne jedinečnou v Európskej únii, globálne dokonca by som povedala, i keď som videla na mnohých miestach globál globále eh, vytvoriť niečo podobné. Boli pokusy vytvoriť niečo podobné ako kohezná politika, ale kohezná politika v Európe a ja som sa do nej zamilovala už pred mnohými rokmi. Eh, použijeme takéto slovo, takéto moderné slovo holistická alebo horizontálna, má ten, ten obsahuje horizontálny prístup k problémom, ktorým čelia mnohé európske regióny, mesta, samozprávy, obce a tak ďalej. Čiže začíname investíciami do infraštruktúry. Počuli sme o diálniciach A4 v Polsku a ďalšie, ktoré boli spomenuté. To boli moje projekty, keďže som bola ministerkou regionálneho rozvoja a potom ďalej investície do výskumu, vzdelávania a napokon Európsky sociálny fond, ktorý je skutočne úžasným nástrojom, ktorý ich doplňa. Takže to by sme mali využívať do maximálnej miery. A keďže som komisárkou pre vnútorný trh, dovolte mi dodať, že my nepoužívame celý potenciál jednotného trhu. Tento nástroj, kohezná politika a skutočne plne vyvinutý jednotný trh v Európskej únii by mohli z nás spraviť silnejšieho konkurenta voči našim priateľom, globálnym priateľom i priateľom na iných trhoch, ako sú USA alebo Čína. Tieto dva nástroje, čiže vhodne využitý nástroj jednotného trhu a na základe politík, ako bolo povedané, kohezná politika sa upravuje, sa mení a bude sa meniť v nasledujúcich rokoch. Teraz máme Green Deal, zelenú dohodu, ktorá pracuje pre občanov, či mali by sme použiť tieto in, inštrumenty, tieto nástroje do maximálne možnej miery, ale mali by ich využo- využívať regióny. Takže moja prozba na vás, využite túto príležitosť týchto niekoľko dní. Povedala som to už mnohokrát. Nedajú sa vždy využiť uh, tie najlepšie príklady, ale podielte sa i o tie zlé, negatívne, kde ste zlyhali. Podielte sa o tieto veci s vašimi priateľmi, pretože to je mimoriadne dôležité. Museli ste prechádzať mnohými náročnými krokmi a teraz čelíme to, to je hlavnej ťažké otázke. Green Deal napríklad, áno. Ďalej prechod, transformácia k ďalšej téme. Udržateľnosť, udržateľný rozvoj. Ale toto je práve to, čo Európska únia, čo občania Európskej únie potrebujú a čo chcú. Nebolo tomu pred 5 ani 10 rokmi. A videli sme to i vo voľbách. Toto je to, čo Európania chcú a na to Európania vyzývajú na uliciach. Čiže my nemôžeme zatvárať oči a ignorovať to a hovoriť, nie, neexistuje to. Áno, existujú tieto požiadavky a stali sa top prioritou pre Európanov a neskôr možno budem sa tomu ešte podrobnejšie venovať. Ale kohezná politika je niečo, čo by sme čo by sme sa mali postarať, diskutovať o nej, upravovať ju a ešte raz chcem zdôrazniť, je to jedinečná mimoriadná politika a využíme, využíme ju maximálne. Ďakujem pekne pani komisárka Bienkovská. Pán pred, predseda Lambert, čo by sme mali urobiť, aby sme sa zlepšili ďalšie šírenie, prehlbovanie koheznej politiky? Európsky týždeň eh, regiónov naozaj prichádza vo veľmi strategickej chvíli. Máme tu nový parlament, novú komisiu, nových predstaviteľov na čele rady a veľa, veľa víziev pred nami Teraz e, máme všetko zmeniť? Pýtam sa. Áno, je treba zmeniť veľa vecí, ale je treba tiež mať jasne stanovené ciele a treba hlavne vedieť, ako ich zrealizovať. Myslím si, že hlavným cieľom je zlepšenie kvality života európskych občanov a občaniek a nájdenie si ich e, náš, nejakého, nejaké, nejakého nášho postoja v rámci sveta, ktorý je v neustálých zmenách. Aby sme sa nám to podarilo dosiahnuť, na to potrebujeme dve veci. Poprvé ekonomiku, ktorá musí byť silná. Máme za sebou pekné úspechy ale nikdy sa nepodarí všetko dosiahnuť a potrebujeme ale aj sociálny pilier, nielen ekonomický, minimálne tak silný ako ten prvý. A tu ešte toho veľa musíme urobiť, pretože ja sa tiež domnievam, že na takomto bohatom kontinente, o ktorom ste hovorili, je neakceptovateľné, že štvrtina obyvateľstva prežíva na a žije na hranici e, chudoby. Pár takýchto skúseností máme z Talianska. Čo je teraz ale najdôležitejšie? Správna metóda. A tu kohezná politika, ktorú niektorí diskvalifikujú a hovoria o nej ako o zastaralej politiky, ke, je naozaj nástrojom budúcnosti. A tento týždeň je práve toho dôkazom, pretože politika kohezie je tá, kde na európskej národnej úrovni, ako aj úrovni územných spoločenstiev. Všetky tieto tri úrovne môžu spolupracovať na tom, aby zrealizovali spoločne tieto ciele. Tu existuje tá perfektná vyváženosť a preto ju treba brániť, preto ju treba zhodnotiť, možno opätovne nadefinovať, ale hlavne, hlavne zakoreniť do tých cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. A preto musíme ju brániť, pretože tu máme veľké výsledky za sebou. Je potrebné sa zmobilizovať všetci ľudia eh, v rámci územných spoločenstiev musia byť toho súčasťou. Máme predsedu Európskej komisie, máme tu 732 európskych poslancov, máme tu 10 tisíc eh, poslancov jednotlivých národných zhromaždení a parlamentov a máme 1 milión uh, volených zástupcov na miestnej a regionálnej úrovni, ktorí každý deň pracujú na tom, aby sa nám podarilo dosiahnuť prvé tieto ciele. Ten spoločný európsky cieľ a už nikto nemôže mať obavy z budúcnosti Európy vďaka tomu. A všetci tí, ktorí by chceli spôsobiť ťažkosti Európy, nemajú šancu. Toto je tá naša ozajstná síla. Európsky týždeň je naozaj takým privilegovaným momentom, aby sme si toto uvedomili a aby sme mohli a rásť a rozvíjať tieto myšlienky aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne pánovi predsedovi. Začínam to veľmi dobre. Naozaj sú tu také výzvy, veľmi emotívne na zlepšenie budúcnosti Európy. A ak sa to diskusie ešte nezapojili Predseda Lambert všetkých vyzýval, všetkých politikov na lokálnej regionálnej úrovni vyzýval ku krokom. Ak sa ešte nezapojili, môžete to urobiť tak, že sa pripojíte ku Cohesion Alliance, spojenie alebo Aliancii pre koheziu. Ja mm, som videla vonku nejaké letáky, ktoré o tejto téme pojednávajú. Ak ste ešte nemali šancu si ich pozrieť, prosím, urobte tak. E, e, môžete teda využiť hashtag Cohesion Alliance a pripojiť sa k tejto aliancii. E, hovoríme teda o sociálnej súdržnosti, sociálnej kohezii a tu hneď vystupuje otázka solidarity, otázka klimatických zmien. E, pretože toto je vec, ktorá je veľmi dôležitá pre občanov, e, ako povedala podpredsednička dobre, Takže musíme tú udržateľnosť e, vnímať ruka v ruke so solidaritou. A to podala aj pani Budino pred chvíľočkou. Takže teraz poprosím Vánsana Šove, Laporta, ktorý eh, je eh, starostom OTAN vo Francúzsku, Vincent eh, už to ani nie je kríza, už je to um, naozaj uh, urgentná situácia, s ktorou sa teraz stretávame, a to je zmierňovanie klimatických zmien na jednej strane a potom kohezia a solidarita na druhej strane. Pani Dobrev tá hovorila, že Ehm, nemôžeme tieto veci vnímať ako v protiklade, buď jedno alebo druhé. A tu teda vystáva otázka, čo by mala urobiť Európa, respektíve EÚ na podporu regiónov a miest v eh, boji s touto výzvou klimatických zmien, ehm, teda téma adaptácie na klimatické zmeny. Teda mm, vyplýva niečo v tejto oblasti z vašich skúseností? Robíme toho dosť? Ďakujem. Hm. Táto otázka je veľmi široká. Za tri minúty môžeme spomenúť len jeden konkrétny prípad, opierajúca o to, čo povedal predseda výboru regionov. Ako môžeme oveľa viacej urobiť na úrovni územných spoločenstiev pre trvalodržateľný rozvoj a proti klimatickým zmienám. Ja som starostom 15 tisícového mestečka v Burgundsku a my sme vlastníkmi lesov. 40 územia EÚ je pokrytý hlasím a pritom hlasy nie sú vôbec v, trvalo drž- v politike trvalo držiteľného rozvoja vôbec spomenuté. Výbor regionov má vynikajúcu a e, úžasnú prácu za sebou, vždy keď táto stratégia je revidovaná, aby sme pripomenuli dôležitosť miestnych e, volených zástupcov a takisto aj úroveň územných spoločností, pokiaľ ide o e, spravovanie lesov. Ako môžeme však zjemniť dopady klimatických zmien, ako bojovať proti oteplovaniu plamenty, proti škodlivým prvkom, eh, dôsledkom eh, mm, zmien biodiverzity, bez toho, že by sme lesy zohľadnili. Eh, tento sektor v súčasnosti je taký ponechaný bokom na úrovni členských štátov a musím povedať, že veľa členských štátov vôbec trvalo udržateľným spôsobom nerieši a nespravuje lesy. Ako e, si e, urobiť alebo zabezpečiť to, aby v spravovaní lesov aj ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti na e, intereurópsnej úrovni, buď v prichádzajú pracovať v polutovania hodných podmienkach ako vysielaní pracovníci do iných členských štátov, lebo tam už nikto z danej krajiny nechce pracovať v tejto oblasti. Ako toto zabezpečiť? Ako hovoriť o záchrane amazonského pralesa? sa, o tom všetkom sa hovorí, avšak o našich lesoch v EÚ sa nehovorí. Je potrebné zabezpečiť transparentné spravovanie a takisto aj transparentnú informovanosť v rámci EÚ. Častokrát nevieme vôbec, ako súkromný les bude spravovaný, častokrát ani ten štátny, o tom veľa nevieme. A takisto som si vypočul aj návrh zo strany eh, komisie ohľadom Green New Deal a investíciách, ktoré by išli naozaj do konkrétnych území aby sa bojovalo proti klimatickým zmenám. Otázka lesných porastov je práve tá najvhodnejšia, veľmi dôležitá ak eh, naďalej eh, sa budú kupovať lesné porasty, aby sa z nich stali trvalo udržateľné pozemky, tak toto není tá správna cesta. Európska únia by sa mala viacej venovať tejto téme aj na úrovni miestnych volených zástupcov. A ak e, lesy sú investíciou, je potrebné, aby naďalej aj boli, ale aby boli riadené trvalo udržateľným spôsobom. Ďakujeme pekne, Vanson. Teraz by som rada dala prístor dvom ďalším členom e, výboru regiónov, aby sa im podelili o skúsenosti a možno aj o otázky e, našim trom zástupcom inštitúcií. Takže poprosím pána Fernanda Lópeza Mirasa, e, prosím povstante a predneste nám vaše myšlienky. Ďakujem pekne. Ja by som chcel poblahoželať eh, vám za tento krásny otvorací eh, ceremoniál. Aj to, že tu máme veľa mladých ľudí. Eh, som jeden z najmladších predstaviteľov alebo zástupcov územného spoločenstva Španielsko. Klimatická zmeny sa týkajú nás všetkých. Regióne Mursia sa nachádza na juhu Španielska, takisto teda v rámci Európy. Je to územie, ktoré je veľmi zraniteľné klimatickými zmenami, pretože tu máme stále viacej a viacej horúcej púšte, ktorá sa e, rozširuje v našej oblasti. Avšak to nie je jediné nebezpečenstvo. Potom tu máme ešte aj eh, nové dane eh, zo strany USA, ktoré môžu postihnúť naše polnohospodárstvo, pretože eh, práve z tohto žijeme. V prípade napríklad Mursie my hovoríme o vývoze oleja, sírov a takisto aj citrusových plodov, ktoré sa vyvážajú do USA. A preto by som chcel požiadať od EU pevné a jasné stanovisko, aby sme bránili tento sektor. Takisto musíme byť aj pevní v rámci EÚ v našej politike proti klimatickým zmenám. My v, na, na juhu EÚ práve bojujeme proti tomu, že sa púšte rozširujú. A, a e, to bolo teda na juhu, ale teraz to začína sa ušíriť aj na, do centrálnej časti. Pred niekoľkými týždňami v Mursii sme mali neskutočný dáž, ktorý veľmi dlho trval a ktorý sme v živote nezažili a ktorý spôsobil škody v Španielsku tak obrovské, ako si Španielsko nepamätá. A vďaka eh, pomoci EÚ práve pre tento sektor, ktorý je veľmi zraniteľný ako polnohospodárstvo a turistika. Tu potrebujeme naozaj podporu pretože máme, alebo sme súčasťou spoločného európskeho projektu. Preto potrebujeme, aby sa začal aktivovať fond pre solidaritu Európskej únie práve kvôli týmto eh, škodlivým dopadom eh, prírodnej katastrofy, pretože niektorí musia na, na novo eh, si postaviť svoje obydlia a takisto a zabezpečiť sa do budúcnosti. Toto by malo byť v strede záujmov EÚ. Chápeme, že všetci máme zohrávať a regióny zohrávame kľúčovú úlohu v rámci boja proti klimatickým zmenám spoločne z ekonomického, environmentálneho hľadiska, z hľadiska spravovania územia. A takisto je potrebné však si uvedomiť, že na to potrebujeme E, vhodnú infraštruktúru a finančné prostriedky. A preto by som chcel vedieť, chcel by som sa na vás obrátiť a spýtať sa vás, e, Európska únia ako chce zabezpečiť adekvátne a dodatočné, dostatočné finančné prostriedky na to, aby sa mohlo bojovať proti klimatickým zmenám a aby sa nešírala púšť a aby sme vedeli bojovať aj proti takým prírodným katastrofám, ako sme zažili v našom regióne pred niekoľkými týždňami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže ďalší pôjde na zamyslenie. A teraz tretí člen výboru regionov, toho poprosím, aby sa on spýtal svoju otázku e, zástupcov inštitúcií. Je to pán Frank Čekony, ktorý teda je tiež poslancom e, výboru regionov, konkrétne za Francúzsko. Eh, eh. Ďakujem pekne, ďakujem eh, a chcem povedať, že som veľmi šťastný, že sa môžem zúčastniť na tomto stretnutí konkrétnej Európy. Je to vždy veľmi dynamizujúci prvok pre nás, miestnych volených zástupcov. Ako povedal aj Vincent, chcem ho doplniť. Áno, potrebujeme určite chrániť lesy to je zásadné, ale takisto som aj presvedčený, že v oblasti trvalodržateľného rozvoja potrebujeme mať takú globálnejšiu víziu, čiže nie len striktne, pokiaľ ide o ekologický rozmer, ale takisto aj priemyselný a hospodársky. Momentálne zažívame hospodársky rast a to bude pokračovať aj ďalej. A máme tu takisto aj fenomén intenzifikácie urbanizácie. Už veľa miest musí čeliť klimatickým zmenám a veľa miest je aj kvôli tejto intenzifikácie urbanizácie o, eh, musí sa toho týka. Takže chcem povedať, že je tu jedno na to slovo adaptácia. Kohezná politika budúcnosti by sa mala adaptovať aby eh, sa mohla eh, zosúľadiť s týmito budúcimi cieľmi. Eh, kladieme si otázku, tak ako to povedal Christian Afiles, ak chceme oddeliť tie lehoty a drahšie za to zaplatiť, alebo chceme byť proaktívnejší a naďalej chceme prosperovať, musíme urobiť niečo teraz. Ďakujem pekne. Pani komisárka Bienkovská, teraz dám priestor vám ako prvej lebo ste sa už v predchádzajúcom vystúpení e, pustili takmer do odpovedí na otázky, ktoré odzneli až teraz. Áno, ja som si istá, že tento ďalší finančný výhľad, o ktorom sa začína teraz diskusia, alebo teda začala sa v komisii už pred istou dobou, ale teda vo všeobecnosti a teraz spúšťa až teraz. A myslím, že ďalší viedočný finančný výhľad obdobie 2021-2027 že bude iný ako tie predchádzajúce mm, veľší finančný rámec. Samozrejme, že vďaka európskym environmentálnym štandardom sme sa dostali veľmi ďaleko a v rámci predchádzajúcej období kohezné politiky sme eh, znižili eh, emisie CO2, eh, tiež sme znižili plýtvanie energiou, tiež sme prešli k čistejším zdrojom energie a tak ďalej. A vieme, že práve vy ste tí, ktorí tieto projekty vykonávajú. Ale čo sa mení? Už som to povedala v úvode. To je taký ten spoločenský pocit, to vnímanie v spoločnosti, že toto je naozaj problém číslo jedna v Európe. Aj z globálneho hľadiska, ale v Európe to platí aj z politického hľadiska, pretože Ursula von der Leyen, e, nová predsednička komisie, avizovala, že navrhne tzv. Green Deal e, v prvom štvrť roku svojho mandátu. Takže toto je vec, ktorá bude iste jednou z priorit Európskej agendy. Čiže aké opatrenia, aké prostriedky, aké politiky to konkrétne v Európe budú, aby sme reagovali pretože je tu teraz spoločenská vôľa, ochota, podpora. Ľudia, hlavne mladí, ale nie iba mladí, e, nás k tomuto vyzývajú. Asi jeden, e, jedna biliarda e, eur, aby sme mali takéto investície držateľného rozvoja. Veľké časti koheznej politiky, podpora urbánej agendy, Eh, tá bude ešte viac posilnená, pretože mesta rôznych veľkostí, nielen tie veľké, ale aj tie menšie, eh, stredné a ešte menšie, eh, tie vlastne musia sa zapojiť do boja proti klimatickým zmenám. A samozrejme, a už to tu niekto spomínal, budeme mať ten transformačný fond, ktorý bude určený tým, ktorí sa budú pasovať s najväčšími problémami tými, ktorí budú najviac post- pre tých, ktorí budú najviac postihnutí e, dopadmi, negatívnymi dopadmi environmentálnych politík. Ale budeme musieť hovoriť e, aj o peniazoch. E, nalejme si čistého vína. Niektorí majú pocit, že to bude nad rámec rozpočtu, ktorý už máme. Iste viete, v akom svete žijeme, chystá sa Brexit, sú tu členské štáty, ktoré nechcú platiť e, a už vôbec neviac do spoločného európskeho mešca. Takže tento transformačný fond bude pravdepodobne jedným z nástrojov tej koheznej politiky. Neviem to presne, ale mm, myslím, že to odráža tú realitu, v ktorej žijeme. Takže e, musíme sa pozrieť realite do očí a to občania chcú takúto zelenú dohodu, e, chcú iné európske inštitúcie a politiky, chcú, aby tieto uh, sa zasadzovali za čistejšie životné prostredie, lesy, klimatické zmeny, respektíve ich e, zbrzdenie e, celosvetovo. Toto sú témy, ktoré rezonujú. A zároveň musíme zdieľať zdroje, ktoré máme. Musíme ich prerozdeliť veľmi inteligentným spôsobom, pretože áno, máme investičný plán, máme koheznú politiku, so silnou e, mestskou agendou a potom ten e, fond pre transformáciu pre tých, e, ktorí potrebujú väčšiu podporu v rámci tohto prechodného obdobia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Predseda Lamberts, ako to vnímate vy? Táto, tieto otázky klimatických zmien a udržateľnosti? Ja si myslím, že budúcnosti sveta závisí od viacerých zásadných zmien, ktoré je potrebné prijať. Trvalá udržateľnosť je zásadná a je potrebné reagovať. Avšak je potrebné reagovať inteligentným spôsobom. Ja som fascinovaný tou eh, myšlienkou pani van der Leyen. Veľmi dobre ale 50 rokov politickej skúsenosti ma takisto naučili, že je potrebné vždy byť opatrný, opatrný keď si stanovujete lehotu nejakých 100 dní ako ona, eh, pretože je potrebné mať vyvážený plán, ak chcete mať plán. A plán, kde sa zúčastnia všetci na ňom. A tam treba veľa toho pohnúť je potrebné mať vyvážený plán. To znamená, že potrebujete mať aj sociálnu dimenziu tohto plánu, pretože eh, urobiť politiku eh, životného prostredia ne, neurobíte to vtedy, alebo nezabezpečíte to vtedy, keď tam nedáte ten sociálny rozmer. to možno, že eh, preháňam, ale určite to nikoho nebude zaujímať, kto ledva prežíva. Viete, vo Francúzsku máme žlté vesty, takže vieme, o čom hovoríme. Takže je potrebné naozaj pevne zaintegrovať tak environmentálnu, ako aj sociálnu zložku. A potom hlavne je potrebné sa snažiť do toho zakomponovať, zaintegrovať všetky, hlavne na úrovni územnej politiky, pretože sú to práve oni, ktorí budú musieť implementovať to, čo, o, o čom rozhodujeme tu. Takže je potrebné mať naozaj tie štandardné normy na európskej úrovni, ale to konkrétna aplikácia alebo implementácia sa bude robiť práve na na regionálnej úrovni a na miestnej úrovni. A ak sa im to nepodarí implikovať, eh, tak majú vážne problémy, vážne riziko im hrozí. Ak chceme naisto aj e, meské a vidiecké prostredie do toho zahrnúť, toto sú naozaj veľké ťažkosti, čo z toho môžu vyvstať e, v rámci kohézie. Takže, a nakoniec je potrebné naozaj zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov a častokrát tam sa to pozastaví, keď začneme hovoriť o peniazoch. Ale je potrebné hovoriť aj o peniazoch, pretože my sme na jednom z najbohatších kontinentov. Máme tu miliardy a miliardy, ktoré kde si tu e, sú, ktoré častokrát e, sa nám podarí ušetriť aj negatívnou sadzbou. Predstavte si niečo inteligentné, čo by umožnilo tieto finančné prostriedky použiť v prospech ekonomickej obnovy, ale takým spôsobom, aby tam neboli len e, prioritnými cieľmi nejaké krátkodobé zisky, ale mať rozumnú rentabilitu, návratnosť e, peňazí napríklad v rámci trvalo udržateľnosti. Ak sa nám to podarí urobiť, máme pred sebou veľkú cestu a podarí sa nám to dosiahnuť, ak začneme čím skôr, aby kohezná politika opätovne bola úžasným nástrojom preto, aby sme zabezpečili pokrok pre všetky. Mrs. Dobrev. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Dobrev, vy ste už načetli, ako by ste prepolili tie dve témy, eh, koheziu a udržateľnosť. A Myslím, že to prepojenie je mnohým z členov panelu dosť evidentné. Takže nech sa páči, môžete to ďalej rozvinúť? Áno. Takže otázka znie, bude parlament dostatočne silný? A čo prezidenti a, a predsedovia vlád v rade? Budú dostatočne odvážni? Chápu dôležitosť, význam tých rozhodnutí, ktoré bude potrebné prijať v najbližšej budúcnosti? A ja plne chápem vaše obavy toto je podľa mňa paradox modernej demokratickej politiky. Krátkodobé politické mandáty, na jednej strane, druhej strane dlhodobé globálne ciele. To je ten konflikt, konflikt, ktorým sa musí popasovať každý politik. A samozrejme, že v minulosti tu boli isté obavy v súvislosti s klimatickou zmenou, ale politici nikdy nenabrali tú odvahu príjmať tie uh, ťažké uh, rozhodnutia v rozpore s ich krátkodobým politickým mandátom. Čiže mm, nejako prispieť riešeniu dlhodobých politických cieľov. Ale ja som optimistka a snadne som naivná už v mojom veku. Som len optimistka uh, a to, že vidím, že sa veci vo svete hýbu. Naozaj dochádza k zmene mene, aj v politike, eh, či už je to Greta, alebo sú to tie milióny mladých eh, v uliciach každý piatok po celom svete, alebo či je to verejná mienka, ako to už nazveme. Eh, naozaj by som chcela ostatným poslancom parlamentu vyslať jeden jasný odkaz, a to aj členom rady, nielen poslancom parlamentu, že teraz dochádza k istej zmene a že je potrebné, aby ten krátkodobý, aby ste si uvedomili, že váš krátkodobý politický mandát bude závisieť od vašich dlhodobých záväzkov, pokiaľ ide o klimatických zmien. Preto som takou optimistkou, že príde k tým potrebným rozhodnutiam. A samozrejme, že to nebude jednoduché. Nie je to jednoduché. Napríklad parlament teraz navrhuje zákaz zákaz poskytovania podpory z európskych fondov projektom, kde ide o využívanie fosílnych palív. Paráda, mm, súhlasím naozaj plne. Ale krajiny Strednej a Východnej Európy, eh, tam eh, je tá závislosť na uhlíku eh, oveľa vyššia ako v ostatných častiach Európy. Čiže takýto zákaz sa v prvom prejaví v týchto krajinách tieto najviac postihne. No a teraz sa dostávame naspäť k našej prvej téme, k téme solidarity. Pretože keď je reč o zelenej politike, zelených stratégiách, keď hovoríme o boji proti klimatickým zmenám, tak nehovoríme iba o nejakých solárnych paneloch, alebo o lesníctve, ktoré je také dôležité. Nehovorím iba o znižovaní odpadov. To sú všetko dôležité témy, samozrejme. Ale musíme chápať, že tá zmena sa deje nielen v uliciach, ale aj v politike. Zelené stratégie, zelené politiky, e, to je komplikovaná otázka. Zahrania makroekonomické zmeny, zmeny v našom myslení, je to absolútna štruktúrálna zmena aj v rámci spoločnosti. Je to úplná novinka, pokiaľ ide o zelenú priemyselnú politiku. A je to agenda aj sociálnej inklúzie v neposlednom rade, pretože v konečnom dôsledku všetci z tohto boja proti zmenám musíme výjsť silnejší a jednotnejší ako Európa. A ja som vám povedala, že ja som optimistka. Nie som však naivná, som optimistka a ja si myslím, že už naozaj vnímame, čo je našou úlohou. Ďakujem pekne, pani Dobrev. A teraz sa obraciam znova na vás, milé publikum. Aký je váš názor? Ďalšia otázka v rámci prieskumu slajdov, takže prosím znova si otvorte slajdov.com. A povedzte nám, čo si myslíte, je Európska komisia dostatočne ambiciozná, pokiaľ ide o jej klimatické plány, klimatické kroky? Je to otázka jednoduchá. Odpoveď áno, nie. Okay, so after a very, very clear start, Áno, tí, čo hlasovali nie, e, sláčali rýchlejšie, ale už sa to vyvažuje e, v pomere asi 60-40. Asi 60% z prítomných a z divákov e, je toho názoru, že Európska komisia nerobí dosť v oblasti klímy. A mm, zrejme aj vy robíte toho dosť veľa na lokálnej úrovni a tiež zrejme máte pocit, že potrebujete väčšiu mieru podpory. Ale aby sa dali veci robiť na lokálnej úrovni, na to potrebujete aj zapojenie vašich voličov, vašich občanov. A aké je povedomie vašich občanov o tom, čo sa deje na európskej úrovni? Majú určité skúsenosti, sú v kontakte s európskymi otázkami? A ako toto všetko občanom priblížiť? Toto je teda tretí e, panel. E, vítam tu Miu Eskalinen Fingeros, e, ktorá je mestskou poslankyňou vo Fínsku, v Kuopio. Vy máte projekt, zapájate do európskej koheznej politiky, do tohto plánu mladých s cieľom šíriť povedomie o témach solidarity na európskej úrovni. Takže moja otázka, je to povedomie dostatočné, pokiaľ ide o európsku koheznú politiku? A čo môžeme urobiť, aby občania boli viac v kontakte s Európou? Áno, ďakujem pekne. A naozaj som veľmi rada, že tu dnes môžem byť rovnako ako Laura, ja som veľmi um, taká uh, rozrušená a teraz vidíte, ako vyzerá rozrušená Finka v porovnaní s uh, rozrušenou Taliankou. Uh, ja som uh, teda zo severu a u nás sa hovorí, že keď uh, hovorí niekto z našich, tak je to na zodpovednosti poslucháčov. Takže dávajte si pozor. Uh, mám tu ale určité poznámky, tých sa budem držať. Áno, je to projekt kreativity, ktorý sme my spustili. A ide nám o vytváranie nových inovatívnych platform, hlavne teda pre mladých, aby sa zapájali do rozhodovacích procesov v rámci politiky. O čo nám ide? Chceme, aby sa ľudia zamýšľali, čo ak áno, skôr než, no ale čo ak nie. E, pretože ten politický proces často je pomalý, často vedie k frustrácii po istom čase. E, by sme to chceli trošku obrátiť. E, koľko tu máme mileniálov, prosím, tu v publiku? Prosím, zdvihnite ruky, kto patrí do tejto skupiny. 1982 a tak ďalej. A tuším tu mnohí omladli vzadu. Áno, aj mňa prekvapilo, že aj ja sa rátam medzi mileniálov, hoci som na Google e, si sa dočítala, že táto skupina to označovanie je veľmi nevonia, ale e, naše vnímanie kohezie e, e, sa mení e, s ďalšími generáciami a je dôležité, aby sme sa intenzívne zamysleli nad tým, ako zapojiť naozaj aj tých mladších do politického procesu rozhodovania aby aj oni eh, mohli vplývať na rozhodnutia a teda tento svoj vplyv aj cítiť. Chcela by som povedať, že populizmus eh, skoncuje s demokraciou, ak sa nám nepodarí prepojiť eh, staré spôsoby robenia veci s tými novými. To veľmi pomalé tempo je rizikom pre demokraciu. Takže toto je potrebné vnímať. E, mladí ľudia žijú rýchlo, sociálne médiá veci urýchľujú, komunikácia, to sa naozaj dramaticky mení a je potrebné sa k tomu prispôsobiť. Takže musíme hľadať a nachádzať spôsoby prepojenia toho starého s tým e, novým. Náš systém je podľa mňa ohrozený tým, že zastará, ak tento problém e, nebudeme riešiť, pretože tí mladí chcú vplývať, e, chcú veci meniť. Hovoríme tu veľa o tej zelenej politike, zelenej dohode, Green Deal. No a e, ak toto tu nie je pre tých mladých, tak čo? Aká téma? Tiež si myslím, že je veľmi relevantné položiť si otázku, či kohezia v súčasnom ponímaní je pre mladých relevantná alebo nie. Je dôležité, aby si oni uvedomili, že sú súčasťou tohto mierového projektu s názvom Európska únia a že skrátka musia byť zapojení, aby to bola ich Európa, naozaj ich Európa, nie mm, Európa, ktorú iní budovali a tvorili jej pravidlá. Čiže naozaj počúvať ich a reagovať. Naozaj komunikácia je to kľúčové slovo. A, eh, a teda myslenie mimo zaužívaných štruktúr, eh, nové spôsoby myslenia, čo s tou koheznou politikou, eh, ako osloviť mladú generáciu, ako ich viac zapojiť, ako veci diametrálne zmeniť. Toto je podľa mňa vec, ktorú musíme riešiť a toto sa zameriava aj náš projekt. Ďakujem. Teraz by som sa rada vrátila k niektorým členom výboru regionov a nadviazala na niektoré veci, ktoré sa mali od našich účastníkov a potom dostane slovo panelista a opäť otázky. Pán jo- Rob Jungman z Holandska, chcem vás požiadať, aby ste sa podelili s nami o vaše pohľady. Ďakujem pekne, budem hovoriť holandsky vážení panelisti, vážení účastníci, chcem poblahoželať e, za to, že sa vám podarilo zostaviť takýchto skvelých ľudí, takýchto mladých politikov. Myslím, že pokiaľ chceme približiť Európu občanom, je zásadné, aby sme mali dobrú agendu, dobrý program a komisia i parlament musia s takýmto programom prísť je dôležité, aby ten smer bol jasne uvedený. Napríklad pri niektorej legislatíve si kladieme otázku, či je skutočne nevyhnutná, či je skutočne potrebná, či potrebné ju mať na európskej úrovni, ako i pri niektorých smerniciach si môžeme položiť otázku, či napomáhajú bežným Európanom. Či to neznamená len dodatočnú prácu. Je dôležité sa obrátiť na regióny, na miestnú úroveň a pretože často sa snažíme regulovať všetko z hora a je zrejme, že nie je možné regulovať e, kvalitu vzduchu na lokálnej úrovni, ale pokiaľ máte sír, ktorý sa vy, vyrába lokálne vo Frizlande napríklad, tam je dôležité zasiahnuť. A to práve subsidiarita je takým vedúcim, takým hlavným princípom. To znamená, že e, je potrebné príjmať rozhodnutia na najnižšej možnej úrovni, čiže kde je možné lokálne, potom regionálne a potom národná úroveň a až posledn, posledná úroveň je európska úroveň. My chceme, aby bola Európa bližšie k občanom a výbor regionov chce byť partnerom a chceme, aby sa príjmali tieto rozhodnutia čo najviac na miestnej úrovni. Hovorili sme o Florencii, hovorili sme o viacerých mestách, ktoré tu boli spomenuté a preto otázka, ktorú chcem položiť, panelistom. Zdá sa, že čelíme často snahám e, regulovať všetko z centrálnej úrovni, ako chcete využiť e, subsidiaritu na to, aby tie rozhodnutia sa prijali čo, na čo najlokálnejšej úrovni. Ďakujem veľmi pekne, pán Junkman. A teraz sme prešli trošku k inej téme ako subsidiarita, ale je to tiež niečo, čo má vplyv a sú to národné rozhodnutia, ktoré niekedy môžu ovplyvňovať celú úniu a rada by som sa obratila k nášmu Christine Carey, členkou Highland Council v Spojenom kráľovstve a už asi môžete hádať, o čom budeme hovoriť, Christine, Pred tromi rokmi občania Spojeného kráľovstva sa rozhodli, že budú hlasovať za Brexit, i keď Škótsko nehlasovalo po väčšine za Brexit a EU má tiež zodpovednosť za výsledky tohto e, referenda. Takže čo sa nám nepodarilo? Kde sa nám nepodarila komunikácia s občanmi? Ako, a čo môžeme urobiť, aby sme si ich získali pre budúcnosť? Ďakujem veľmi pekne. Chcem všetkým e, popriať vš- e, pekné popoludne. To bolo, to bolo v našom jazyku nie len, že máme vlastný jazyk, ale aj sme hlasovali ináč ako zvyšok Spojeného kráľovstva. My sme chceli zostať v EÚ. Žiaľ, ten výsledok bol opačný. A pre mňa je to skutočne veľký problém, pokiaľ ide o obrovský vplyv, takmer nekontrolovaný vplyv, ktorý majú sociálne médiá, ale aj mainstreamové médiá. A často sme počuli posolstva populistické, už sme to predtým o tom hovorili. E, veľmi zlá situácia. Ja si nemyslím, že by škótskych občanov ovplyvňovali masové médiá menej. Myslím, že my máme šťastie v Škótsku. Od roku 1999 sa znovu, odkedy znovu vplyvol, e, e, vznikla, vznikol náš parlament. Máme stredoľavú vládu, ktorá má dobrý obraz je to je pozitívne vnímaná a tiež príjma politiky EÚ. Marginalizované komunity v Škótsku sa cítia viac zahrnuté, zapojené ako zvyšku e, Spojeného kráľovstva i vďaka Európskemu sociálnemu fondu. A tým sa dostávam k tomu, čo ste povedali. Čo mohla Európska únia urobiť lepšie? Myslím, že všetky vlády sa musia rôznym spôsobom angažovať a zapájať v práci s občanmi a myslím, že tie staré spôsoby už jednoducho nefungujú. A to je zákon, zákon peňazí a posolstiev. My musíme hľadať inovatívne, pragmatické spôsoby, ako si získať našich občanov. Vysvetľovať im, čo to znamená byť občanom EÚ, pretože mm, keď im položíte nejaké otázky. Oni mnohí vôbec nevedia, čo je to Európsky sociálny fond, čo je to kohezná politika. Nemajú o tom informácie, cítia sa marginalizovaní. Realita pre mňa vyzerá tak, že to, čo potrebujeme, je, je prísť k najmä tým zraniteľným a zapojiť ich. Hovoriť s nimi zmysluplným spôsobom, zapájať ich zmysluplným spôsobom a cháp, aby pochopili, kto všetko je súčasťou tejto hry, tejto skladačky. A len takto, keď ich všetky zapojíme, sa situácia môže zlepšiť. Ďakujem pekne, Kristín. Ešte jeden bod od účastníkov a slovo dostane posledný člen výboru regionov v tejto časti, pán Karl van Loo. Nech sa páči, ďakujem. Ďakujem pekne, budem hovoriť holandsky tiež. Vážení členovia panelu, vážení členovia, dámy a páni, počuli sme množstvo zaujímavých príspevkov dnes. Vy ste lídry budúcnosti. A práve tak ako my, vypracujete na miestnej úrovni ste blízko občanom, ste blízko voličom a vy poznáte situáciu v teréne. Poznáte, tá nová Európska komisia, nový Európsky parlament potrebujú inkluzívnejší prístup k miestnej e, a regionálnej samozpráve a k občanom. To, čo potrebujeme, je prístup z dola nahor. E, nie je o to, aby sme vnúcovali politiky, smerom z hora e, voči občanom a miestnej samozpráve, ale my potrebujeme prístup z dola nahor. A je veľmi dôležité pre nás, aby sme neustále pripomínali našim občanom, že mnohí, pos, že mnohí poslanci Európskeho parlamentu, členovia komisie tiež začínali na lokálnej politickej úrovni. Odchádzajúca komisia mala spomenula e, význam aktívnej subsidiarity, politiky aktívnej subsidiarity, na akej úrovni by sa mali príjmať rozhodnutia v záujme našich občanov. Týka sa to sociálnych aspektov, týka sa to e, sociálneho rozmeru a platí to i pre vzdelanie. Minulý týždeň Európsky parlament počas jedného z vypočutí pána Ševčoviča vyjadril pán komisár Ševčovič vyjadril vďaku e, práce e, výboru regionov a význam spolupracovať s miestnou samozprávou a s regionálnymi orgánmi. Čiže chcem sa vás spýtať, čo je čo bude dôležité z hľadiska budúcej Európskej komisie a parlamentu? Ako plánujú spolupracovať s lokálnymi, s federálnymi vládami na to, aby sa zlepšila implementácia subsidiarity na všetkých úrovniach? A ako sa to potom odzrkadli v regiónoch, ktoré mali špecifické právomoci ako môj región Flamsko. Ďakujem pekne. Takže Vráťme sa k zastupcom inštitúcií. Počuli ste pripomienky, komentáre, počuli ste otázky. Vieme, že prišlo i k zlyhaniu, pokiaľ ide o angažovanie občanov, počuli sme o subsidiarite. Pán predseda Lambert, z vášho pohľadu vo výbore pre regióny, ako to bude fungovať? Devrait ak by sme mali, mali stanoviť výbora regiónov, myslím si, že bude potrebné mať e, dve veci, ktoré sa týkajú e, jej DNA. Hovorili sme o kohezii, o tej sme veľa rozprávali a potom princíp subsidiarity. Subsidiarita, ktorá je veľmi už dávnou vecou, ktorá hovorí, že je potrebné prijímať rozhodnutia čo najbližšie k občanom a občiankám a je potrebné čo najviac sa snažiť ich zakomponovať na príjmaní rozhodnutí. Toto je ten veľký princíp. Však častokrát sa veci dejú úplne inak, aj tu v Európe. Európa častokrát mala tendenciu veľmi rýchlo riešiť príliš veľa vecí a príliš detailne. A práve preto je potrebné si položiť opätovne jasne otázku, čo je potrebné zabezpečiť na európskej úrovni a čo treba nechať na národnú úroveň, vnútroštátnu prípadne a na úroveň regionov, či na miestnú úroveň. Avšak je potrebné tiež sa zamyslieť, ako to riešiť a čo riešiť na európskej úrovni, pretože veľa vecí potrebujeme mať európsky rámec, avšak tie detaily by sa mali ponechať práve na tú úroveň, kde ľudia vedia, ako to funguje v praxi. A keď pred niekoľkými dňami bol rozhovor s predsedom s predsedničkou e, Európskej komisie, pani van der Leyen. E, mne sa veľmi páčilo to, že hovorilo sa počas tohto rozhovoru o jej skúsenosti ako volená zástupkynia v maličkej obci v e, Dolnom Sasku a takisto keď bola ministerkou práve v tejto oblasti. Tým som pochopil, že prečo v jej prejave aj tu v Európskom parlamente, lepšie pán bol to v Štrásburgu, zdôrazňovala veľmi dôležitú úlohu územných celkov pri príjmaní európskych rozhodnutí. Myslím si, že subsidiarita je niečo, čo je veľmi dôležité. Som veľmi šťastný, že aj e, s podporou predchádzajúcej komisie sme mohli pracovať na Task Force Subsidiarity, na tejto problematiky, ktoré závery boli predložené, kde sme z tohto vyvodili princíp aktívnej subsidiarity. Aktívne to znamená, že nemá to byť len nejaká uh, kartová hra, červené, modré a tak ďalej, ďalšie farby, ale pre mňa subsidiarita naozaj zažila veľký úspech a zažije veľký úspech, ak sa nám podarí zahrnúť aj zástupcov miestnych územných spoločenstiev na záver práve tohto tohto, tohto príjmania rozhodnutí v rámci trialógu napríklad v Európskom parlamente. Keď chceme hovoriť o subsidiarite a kontrole, subsidiarite len na začiatku, keď komisia predloží dokument, to nestačí. Je potrebné ísť až nakoniec reťazca, aj keď to nie je až také jednoduché. Vice President Ďakujem, pán predseda Lambert, pán podpredseda Dobrev. Pani podpredsednička Dobrev, takže veľa otázok, ale máme, myslím, obmedzený čas, takže uh, môžete, môžem vás uistiť, že vo mňa máte skutočnú partnerku, pokiaľ ide o silné lokálne programy, silné regionálne politiky, ako som povedala na úvod zelené európske fondy čo najbližšie k občanom. Vzťahom k, vzhľadom k obmedzenému času dovolte mi hovoriť o komunikácii a o aspekte komunikácie je spojený s Brexitom. Hovoríme o tom, že klimatické zmeny musíme voči nim bojovať globálne a spolu. Myslím, že je tu ešte ďalšia hrozba. A to sú falošné správy a dezinformácie. A myslím, že je to jeden z najväčších hrozieb európskej integrity. Myslím, že tí, čo žijú v Británii, môžu dlho hovoriť o tom. Ja pochádzam z Maďarska. Verte mi, viem presne, čo znamenajú falošné správy. To znamená, že potrebujeme silnejšie, oveľa silnejšie nástroje, ako bojovať proti týmto dezinformáciám a falošným správam. A bola by som rada, aby nová komisia, nový parlament mali väčšiu autoritu a väčšiu politickú podporu, aby mohli bojovať voči týmto javom. A vidím tu dve veci. V prvom rade veľmi, veľmi silnú komunikáciu, politickú komunikáciu zo strany komisie a parlamentu a potom najlepšie ako bojovať proti týmto dezinformáciám a falošným správam je miestna úroveň. Vy ste ľudia, ktorí ste dôveryhodnejší ako tí, ktorí sedia v Štrasburgu či Bruseli. To znamená, že Potrebujeme mať spoločnú agendu, spoločný projekt, aby sme spolu s týmto miliónom e, zástupcov, poslancov obecných mestských zastupiteľstiev, starostom, čo všetci budeme robiť. A ja chcem povzbudiť všetkých a som veľmi rada, že máme programy pre mládež, aby sme ich vzdelávali, aby sme komunikovali, aby sme ich zapojili do európskeho procesu rozhodovania. A dovolte mi Ehm, hovoriť o jednom jave. Údaj o Brexite. Mladí ľudia boli tí, ktorí neboli zavádzaní falošnými správami. Oni hlasovali vo väčšine za zotrvanie VÚ. E tí starší občania vo vidieckých oblastiach, tí boli najviac ovplyvnení sociálnymi médiami a ďalšími nástrojmi, boli ovplyvnení kam, dezinformačnými kampaniami kampaňami. Takže ja by som chcela, aby sme mali kampaň pre mladých ľudí. Vysvetľujte vašim rodičom, vysvetľujte vašim starým rodičom, komu majú dôverovať a komu nie, pretože vidím, že mladí ľudia dokážu oveľa lepšie rozlišovať a preto si myslím, že druhá spoločná úloha, ktorú máme na európskej, na národnej i miestnej úrovni, bojovať proti falošným správam a dezinformáciám, pretože tieto zničia naše krajiny. Verte mi, viem, o čom hovorím. Ďakujem. V každom prípade je to poslanie na toto tisícročie? Pani komisárka e, Bienkovská určite áno, pretože ako sme počuli, vy ste povedali, že naša povinnosť je komunikovať. A to je pravda. A áno, komunikácia, a dovolte mi tiež začať s touto komunikáciou a potom prejdem k subsidiarite, pretože uh, musím k nej tiež povedať pár slov. Samozrejme, ja môžem len zopakovať, že toto je v skutku naša zodpovednosť na rôznych úrovniach. Viem, že teraz všetci poukazujú na novú komisiu, na nový parlament, ale dovolte mi povedať, že my sme urobili pomerne dobrú prácu počas posledných 5 rokov. My ako Európska komisia sme mali stovky dialogov s občanmi. Ja osobne myslím, že takmer 100 v rôznych miestach v Európe tiež v rôznych lokalitách, v lokálnom prostredí, kde sme diskutovali o bodoch a témach, našej, ktoré sú v našej zodpovednosti. A keď hovoríme o komunikácii, samozrejme falošné správy, a existuje, zrejme je potrebné mať legislatívu a už sme začali na tom pracovať. Pripravili sme dobrý základ pre budúcu prácu nového parlamentu a novej komisie a svet okolo nás sa mení oveľa rýchlejšie ako v minulosti. A preto my stále len dobiehame, diskutujeme o jednej veci a toto je tiež problém. Preto táto komisia nechcela byť e, zapojená do príliš veľkého množstva legislatívy. A to bol náš záväzok od samotného začiatku. Nebudeme k existujúcej legislatíve schváľovať novú, bolo pravidla, dokonca aj novozvolená predsednička hovorila jedna nová a jedna vyškrtnutá, ale myslím, že najmä pri jednotnom trhu by mala prísť jedna nová a 27 e, vyškrtnutých. To by život našich občanov oveľa, oveľa zjednodušilo. A viem, o čom hovorím, a nik ma nemôže obviňovať z toho, že by som bola centralistická, pretože ja som bola tá, ktorá decentralizovala európske fondy v Polsku. Väčšina peňazí už ide cez regióny a to bolo moje rozhodnutie. Dúfam, že sa nezmení v budúcnosti, ale tu práve E, fungujú európske prostriedky a preto regióny, lokálne autority, každá obec, mesto, vy máte zodpovednosť za komunikáciu, vy máte zodpovednosť za túto komunikáciu, pretože toto je reťaz. Toto je reťaz prostred... a prostredníctvom takýchto stretnutí môžeme uh, spoznať, aké sú skutočné priority a akým smerom rozhodnutia uh, pôjdu rozhodnutia na najvyššej úrovni v Bruseli. Viem, že pre ľudí v regiónoch, a ja pochádzam z regiónu stále, stále som z malého mestečka, viem, že Brusel je veľmi, veľmi ďaleko. A vy ste kontakty, vy ste tí ľudia, ktorí môžu komunikovať a ktorí môžu odovzdávať môžu vysvetľovať tieto rozhodnutia vašim občanom, ľuďom, s ktorými žijete toto je niečo mimoriadne dôležité, pretože nik, skutočne nik z odchádzajúcej komisie, a som si istá, že i v budúcej komisii nik nechce centralizáciu na európskej úrovni. My sme Európou rôznych krajín, my sme Európou rôznych miest, regiónov a v tom spočíva nádhera Európy. Takýto chceme zostať. A je tu niečo, čo nás ale spája. To sú hodnoty, to je solidarita, to je kohezná politika a solidarita, čiže sú tu veci, ktoré sú spoločné pre nás všetkých. A my všetci to musíme komunikovať našim ľuďom. Viem, že v súčasnosti je to oveľa ťažšie než pred 5 alebo 10 rokmi z dôvodu tých masívnych kritických informácií, ktoré na nás útočia z rôznych strán. Už nevieme, čo je pra, pravda, čo je nepravda, aké sú skutočné správy, aké sú falošné správy, ale toto je naša zodpovednosť, aby sme to odkomunikovali. A subsidiarita je jedna z najdôležitejších charakteristík Európskej únie a dúfam, že i pre národnú, národné vlády. Kto pokiaľ nie vy, kto lepšie ako vy viete lepšie, čo je dobre pre vašu vašich občanov, vo vašich mestách, vo vašich lokalitách. Kto to vie lepšie ako vy? Nik iný. Nemôže byť situácia v krajinách, kde máme národný rozhodovací proces, ktorý prejde cez centrálnu vládu. Ja si to už neviem predstaviť, že by bola len centrálna vláda. Takto hezná politika, ani žiadna iná politika by sa nemala implementovať. Ďakujem pani komisárka Bienkovská. A teraz nastal čas vypočuť si, čo si vymyslíte kde, v čom spočíva najlepší prístup. Takže posledný pohľad na slajdokom. Kto si myslíte, je v najlepšej pozícii, aby komunikoval EÚ, aby prepájal EÚ s občanmi. Je to Európska komisia, sú to poslanci Európskeho parlamentu, sú to národné vlády, sú, je to miestna samozpráva, mestské zastupiteľstva, obecné zastupiteľstva, občianská spoločnosť, ďalší, počuli sme o médiách napríklad. Myslím, že aj keď počkáme ešte chvíľu, e, zrejme, vy ste dali vlastníkov na seba. Počuli sme viacerých, viaceré nadšené výzvy, a prosby a dúfam, že tento týždeň vám dá materiály, ktoré potrebujete na to, aby ste túto mysl, misiu, toto poslanie naplnili, pretože to je to, čo ste urobili. Takže budeme to musieť uzavrieť, čiže dám jednu minútu každému z našich rečníkov, aby urobili posledné, posledný komentár, aby pár slov na záver aby urobili taký záver, to, čo by nám radi pripomenuli, čo by sme si mohli zobrať ako závery z tejto diskusii. Začnem s Kirstín. Myslím, že všetko, o čom sme dnes po obede hovorili, e, spojí, je spojené s konceptom nádeje. Myslím, že je to otázka mnohých občanov v Európe. I u nás v Británii a v Škótsku my necítime túto nádej a práve preto existuje veľká zodpovednosť, aby toto posolstvo sociálnej súdržnosti a solidarity a lásky a priateľstva i medzi vami. Vy ako lídry, keď sa vrátite do vašich regiónov, je dôležité, aby ste možno celú e, prezentovali nádejný a lepší narratív pre celú EÚ. Pán San? Teraz by som chcel zareagovať na to, čo bolo povedané ohľadom klimatických zmien a e, z prízmy miest je pravda, že urbanizácia nadalej pokračuje v Európe, ale poľnohospodári alebo teda vidiecké obyvateľstvo stále žije na vidieku. Hovorili sme o Brexite, je to práve v tých vidieckých oblastiach, kde populizmus je najsilnejší, kde sa postavili proti Brexite. Teraz máme e, vo, Euro, vo francúzskom e, film, ktorý sa volá V mene zeme o poľnohospodároch a práve táto kohezná politika, táto politika energetickej zmeny, e, táto sociálna politika by mala zohľadniť aj tie ťažkosti vidieckého obyvateľstva a vytvoriť pre nich riešenia pre prechod a pre ochranu klímy. A takisto chcem povedať toľko e, tých, e, ktorí sa na to pozerali a takisto na národných, ako aj e, európskych poslancov, ani raz neboli zmienené naše politické príslušnosti. Čiže to znamená, že veľa ľudí ani nie sú členmi politickej nejakej strany, pretože toto nie je ideologická záležitosť, ale ide o spoločenskú záležitosť ako povedal pán predseda Lambert, my, ktorí chceme robiť, robíme na tej miestnej regionálnej úrovni, spoločne sa dáme dokopy, aby sme našli riešenia veľmi rýchlo, získali financie na to, aby sa nám to podarilo. Nejde o politickú príležitosť. Well... Pani podpredsednička, dobré, ako by ste to vy uzavreli? Ja by som vlastne povedala jeden krátky príbeh. Um, jeden starý uh, politologický profesor sa vrátil na Rusko, povedal, že existujú dva druhy politikov. Tí prví to sú tí abstraktní, ktorí sedia v parlamentoch a potom tí konkrétni, ktoré sú na mestskej úrovni, v mestách a obciach. Oni sú v kontakte s ľuďmi každý deň, s konkrétnymi jednotlivcami. Tí v tom parlamente, tí riešia iba nejaké abstraktné čísla, e, nejaké zákony a tak ďalej. A myslím si, že tento profesor politológie asi tak prejavil aj svoje preferencie. Asi hneď vidíte, kto sa mu viacej e, pozdával. Ale keďže ja som podpredsedničkou e, pre kontakty s výborom regiónov. Chcem povedať, že v parlamente máte veľmi, veľmi silného partnera. A som si istá, že dobrá európska legislatíva sa nedá robiť bez vstupov a bez dohľadov Eh, konkrétnych politikov, tých konkrétnych politikov, tých, ktorí sú v kontakte s ľuďmi, s ich problémami naozaj dennodenne. Takže eh, prosím, obráte sa na mňa, eh, pokojne sa ma pýtajte veci alebo sa aj stiažujte, ak sa vám niečo nebude pozdávať. Ja sa budem snažiť veci napraviť. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Mia. Áno, ja si myslím, že Áno, ako tu dnes zaznelo, sme tu v jadre Európy, v srdci Európy, ale ten odkaz je, ako by sme sem to srdce my priniesli, nebolo tu per se, takže eh, je to naozaj naša reakcia, mm, je na nás, aby sme eh, veci vylepšovali, aby sme komunikovali a aby sme eh, skrátka ľudí zapájali do tohto sociálne inkluzívneho eh, projektu. Len takto budeme spoločne silnejší. Ehm, ďakujem, Vladislav. Eh, ako ste vy vnímali, Radoslav, ako ste vy vnímali celé dnešné zhrnutie? Ja by som sa naozaj chcel do srdca poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili. Chcem sa poďakovať aj organizátorom tohto týždňa regiónov a miest, pretože vďaka tomu vznikla istá platforma pre nás, lokálnych politikov, aby sme vyjadrili naše názory, aby sme boli v kontakte s centrálnymi inštitúciami, ehm, aby sme sa navzájom počúvali. A ako povedal kolega Jonkman, musíme naozaj nájsť tú mieru toho, akú legislatívu potrebujeme na lokálnej a regionálnej úrovni. Áno, Únia 27 mala byť nemala by byť naozaj nejakým čisto jednotným organizmom. Nie je dôležité, aby sme každý zostali na našich, na našich úrovniach, na úrovni, na ktorú patríme. Ďakujem pekne. Pani komisárka, aký záver z toho vyvodzujete vy z dnešného podujatia. Ja som hlboko presvedčená, že náš vnútorný trh potrebuje väčšiu mieru kohezie. To isté ale platí aj pre Európsku úniu. Tá potrebuje uh, silnú regionálnu, uh, miestnú, lokálnu úroveň, lebo v tomto spočíva krása Európy Každá diskusia môže prebiehať e, takouto formou na takýchto podujatiach. Ja som v predchádzajúcom vystúpení zabudla na jednu vec. Konkrétne, že máme vynikajúcu iniciatívu výboru regiónov Reč Hub, to je teda kontakt výboru regiónov s komisiou a parlamentom o tom, čo tieto inštitúcie robia. Tu ide teda o e, lepšiu reguláciu. Teda mm, oni hovoria, akú legislatívu naozaj v reáli potrebujeme poskytujú svoje vstupy, na to môžeme my reagovať. Takže toto je naozaj vynikajúci príklad toho, ako e, môžeme do budúcna formovať aktivity Európskej komisie v tých rôznych oblastiach. A ešte tretia vec, ktorú by som chcela povedať. Vy ste Európa. Vy ste tá Európa. Vy musíte komunikovať s tými ľuďmi čo je vaša najväčšia odpovednosť. Nikto nechce vytvárať nejakú Európu, ktorá mm, by bola jednoliatá, bez diverzity. O toto naozaj nikomu podľa mňa nejde mať takú nejakú jednoliatú Európu. Potrebujeme naozaj Európu v tej rozmanitosti, rôzne regióny, rôzne mesta a ich jedinečné krásy Potrebujeme teda tieto jednotlivosti a rôznorodosti e, prediskutovať, ale e, na pozadí s tou myšlienkou, že chceme byť spolu, sme radi spolu, to je to dôležité, takže chceme byť spolu, chceme byť v Európskej únii, ale zjednotení v tej mnohorakosti. A toto by malo platiť aj pre mileniálov, pretože to je generácia, možno akým to lepšie vysvetlíme, oni skladka vnímajú tie prínosy bez Európskej únie, by neexistovalo kopa programov, ako napríklad Erasmus, aby som to povedala jednoducho. To je tá krása Európy, v tom spočíva a mali sme to naozaj zachovať. Ale musíme to občanom aj lepšie komunikovať, lepšie vysvetľovať. A toto je podľa mňa tá najväčšia výzva, s ktorou sa momentálne stretávame. Ďakujem, ďakujem pekne pani Bienkovská. Laura, ty si začínala, takže čo keby sme to tebou uzavreli. Nech sa práči, ešte než dáme na záver slovo predsedovi Lambercovi. Ďakujem. Úplne súhlasím, že teraz na záver odznelo. Naša diverzita, to je veľký plus, ktorý máme. Zároveň si však myslím, že sú tu také veľké výzvy pred nami, že sa to vnímanie úplne zmení z hľadiska životného prostredia, zo sociálneho hľadiska, ekonomického a tak ďalej. Samozrejme nevieme, ako to dopadne, ako to bude vyzerať. Bude to naozaj diametrálne odlišné od predchádzajúcich období. Či to bude k lepšiemu alebo k horšiemu, to neovplyvníme, tak to skrátka bude a fakt je potrebné, aby sme boli silnejší a odvážnejší teda myslieť globálne a konať lokálne. Toto samozrejme nepochádza z mojej hlavy, je to fráza, ktorá je dobre známa, ale je to naozaj kľúčové. Tiež musíme byť prepojenejší. A preto je potrebné zmeniť ten sociálny systém, ktorý v Európskej únii je. Tu nejde iba o zdravotníctvo a nejaké sociálne služby. E, to je samozrejme veľmi podstatné, ale ide aj o vzdelávanie, ide o zamestnávanie, ide o, o tú minimálnu mzdu, ide o starostlivosť zo staršie generácie, seniorov, dôchodcov. Európska únia stárne na 1 do 20 rokov budeme mať troch eh, nad 80 rokov, eh, čiže naozaj veľmi stárneme eh, áno, je to v poriadku, pretože na to máme vysokú životnú úroveň, e, kvalitnú zdravotnosť a tak ďalej. Takže to je pozitívum, ale musíme to vnímať v inej perspektíve. Ak chceme obstať boji proti klimatickým zmenám, nie, my chceme, tak to poviem, my chceme obstať boj boji proti klimatickým zmenám a preto musíme hovoriť o novom sociálnom systéme. A som fakt rada, že sa na tom zhodneme dá sa povedať všetci, každý možno e, s trochu iným pohľadom, ale e, keď to zoberieme z hľadiska srdca a rúk, ak my tí na lokálnej úrovni, e, v samozprávach, mestách a obciach. My budeme tými dobrými rukami, ktoré budú v kontakte s tým srdcom, aj s myslou, prítomné srdce, prítomná mysel. Ak dojde k nejakej, nejakému odpojeniu, tak to fungovať nebude a tomu sa musíme za každú cenu vyhnúť. Takže naozaj e, sa zamerajme na toho človeka, ľudská bytosť, vyjadre našej pozornosti a e, takto sa dopracujeme k tej novej spoločnosti, našej spoločnej. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Laura. A teraz predseda Lamberts na záver. Na, zač- na, na záver by som chcel veľ- veľmi jednoducho zhrnúť to, čo bolo povedané potom, čo sme si všetko vypočuli, o čom sme diskutovali. Ja som o to viac presvedčený, že Európa to nie je Brusel, Luxemburg alebo Štrásburg, aj keď sú veľmi pekné tieto mesta, pretože ozajstnou Európou je tam, kde žijú ľudia, v ich obciach, v ich mestách, ich regiónoch a tam je potrebné ich presvedčiť v ich hlavách, v ich žalúdkoch, eh, v ich srdciach, eh, že spoločne pracovať pre Európu. Zjednotiť sa v Európe je niečo, čo má ozajstnú pridanú hodnotu. A toto je tá najväčšia výzva, kde všetky generácie musia veľmi rozhodne a s veľkou vôľou napredovať vpred. Ďakujem. Ladies and gentlemen, I think we... Ďakujem naozaj veľmi pekne, dámy a páni. Myslím si, že sa tento týždeň spustil po veľmi dobrom duchu. Dúfam, že bude v tom duchu aj pokračovať. Ja dúfam, že pre vás bude tento týždeň veľmi plodný, vďaka kontaktom, výmene skúseností a tak ďalej. A poprosím vás, pridajte sa ku mne. E, potleskom vyjadríme vďaku všetkým panelistom za ich vystúpenie. Veľmi pekne ďakujeme aj tlmočníkom, hovorí moderátorka, pretože odvedli obrovský kus práce. A ďakujeme pekne aj technickému týmu, bez ktorého by e, nič tohto nebolo možné. Takže ďakujem všetkým vám vonku. Pri Place du Luxembourg e, čaká autobus, ktorý chcete sa presunúť na ďalšiu časť e, programu dnešného večerného. Bude tam ochutnávka, takže e, Place du Luxembourg pred parlamentom čakajú autobusy a e, ako budete miestnosť opúšťať, pustíme vám ešte do pozadia aj video. Takže ešte raz ďakujem za účasť a prajem pekný večer.